príjemný pobyt. No a teraz pristupujeme k hlasovaniu. Hlasujeme o požiadavke e, konzultovať ekonomický a sociálny výbor. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené? Teraz hlasujeme analogickú žiadosť o konzultáciu výboru regiónov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené? Teraz prejdeme e, e, k druhému čítaniu podľa zjednodušeného postupu rozhodnutie Rady o Európskom fonde pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013, keďže nie sú návrhy na zamietnutie a neboli predložené ani pozmenujúce návrhy, považujeme návrh Rady za schválený. Prejdeme k druhému čítaniu podľa zjednodušeného postupu o návrhu rady o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informačných výrobkoch neboli žiadne pozmenujúce návrhy predložené a teda stanovisko rady je schválené. A teraz budeme hlasovať o správe pána Maňku o opravnom rozpočte číslo 1 2010. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu číslo 1. E, hlasujeme pomene kvalifikovanou väčšinou. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmenujúci návrh bol zamietnutý. Teraz prejdeme e, k návrhu uznesenia a dávam hlasovať opäť po mene. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol schválený. Áno, nech sa páči, dávam vám slovo. Prepačte, pán predseda, už po druhý krát moje hlasovacie zariadenie nefunguje. Prosím vás, vyriešte to. Áno, už poslali technikov. A teraz budeme hlasovať o správe pána Čarneckého o e, plnení všeobecného rozpočtu e, o absolutórium za rok 2008. Dávam slovo pánovi Čarneckému. Pán Čarnecký, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, pán Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nazdávam sa, že teraz sme v ďaleko lepšej situácii, ako to bolo pred rokom, pretože vtedy sme až v novembri dali toto absolutórium Teraz ako parlament musíme radu presvedčiť o tom, že nám musí dávať plnú dokumentáciu, adekvátnu dokumentáciu. Teraz sme napríklad dostali dokument z predchádzajúceho roka, čiže ešte z roka predtým. To poukazuje na to, že Európsky parlament musí vyvíjať väčší nátlak na radu, pokiaľ ide o výdavky. Myslím, že je to nevyhnutné. Ďakujem. Ďakujem, pán Čarnecký. Pán Bodu, nech sa páči, dám pán Bodu. Nefunguje mi zariadenie, ďakujem. What's Yes. Sí, también le enviamos Áno, aj vám pošleme technický tím. E, a teraz tu máme návrh rozhodnutia o e, schválení. Nie sú tu pozmenujúce návrhy. Výbor pre rozpočtovú kontrolu navrhuje e, schváliť teda plnenie všeobecného rozpočtu. A teraz budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme po mene a teda tí, ktorí si želajú hlasovať za návrh príslušného výboru, majú hlasovať za a tí, ktorí nie budú hlasovať proti. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Takže schválenie plnenia rozpočtu sa dosiahlo. A teraz prejdeme k správe pána Mikolášika o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu. Dávam slovo pánovi Mikolášikovi. Ďakujem dnes je veľký deň deň pre európskych občanov pre európskych pacientov. prijatím tejto direktívy o darovaní a transplantáciách ľudských orgánov umožníme vyliečenie a kvalitný život v rodinách i na pracovisku tisícom ľudí ktorí na orgán túžobne čakajú. ďakujem všetkým politickým skupinám ktoré hodlajú moju direktívu podporiť dámy a páni toto nie je o politike toto je o zdraví ľudí. veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem, pán Mikolášik. Máme dva bloky pozmenujúcich návrhov. Budeme teraz hlasovať o bloku číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. E, blok dva odpadá. A teraz budeme hlasovať o návrhu komisie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz hlasujeme o návrhu legislatívneho uznesenia. E, tam neboli predložené pozmeňujúce návrhy. Otváram hlasovanie. Uzatváram nominálne hlasovanie. Správa schválená. Teraz prejdeme ku kalendáru, časovému rozhrhu schôdzi Európskeho parlamentu na rok 2011. Áno? Teda, Nech sa páči, dávam vám slovo. Fox. Pán Fox, k rokovaciemu poriadku, pán predseda, mohli by ste potvrdiť, že hlasovanie za podmenujúci návrh 4 e, bude mať za následok zníženie počtu schôdzi v Štrasburgu, ale e, zároveň to bude v súlade s so požiadavkami zmluvy, že máme mať 12 plenárnych zasadnutí? Gracias, Ďakujem, pán Fox. Takže teraz budeme hlasovať. Áno, pán Lene. Pán predsedajúce, dámy a páni, pán predsedajúce, eh, hodláte eh, návrh 2 považovať za nepripustný. Totiž ide o to, že v marci druhý útorok je zasadanie Európskeho parlamentu, ale nie je to v rozpore s návrhom, ktorý prišiel z mojej politickej skupiny. Návrh E, cieľi na to, aby sme urobili presun z 10. týždňa na 11. týždeň a to vám e, vôbec nebráni v tom, aby sa konalo plenárne zasadnutie, ale chceme, aby sa plenárne zasadanie konalo 11. týždeň. Ja vás chcem požiadať o to, aby ste o tom ešte pouvažovali. Ďakujem. Ďakujem, pán Lene. Vy ste dopredu prečítali moje myšlienky, pretože ja som práve povedal to, čo ste vy uhádli. Pán Golniš. Áno, pán Golniš. Ja budem iba veľmi stručný, pán predsedajúci. Zdá sa mi, že na úkor e, takéhoto ambivalentného textu e, štvorka by mala byť považovaná za nepriateľnú, pretože je v protirečení so zmluvami a navyše interpretácia tejto zmluvy, ktorá bola veľmi jasne daná e, rozsudkom Európskeho súdu v Luxemburgu, kde sa jasne hovorí, že sa má zachovať počet zasadnutí parlamentu v Štrásburgu. Takže e, zmluvy sú absolútne formálne a e, vlastne za takisto rozsudok Luxemburského súdu treba brať do úvahy. Takže teraz prejdeme k hlasovaniu. Skôr ako pristúpi k hlasovaniu, musím vás oboznámiť s tým, že predsedníctvo sa nazdáva, že pozmenujúci návrh číslo 2 nie je v súlade so smluvou o fungovaní Európskej únie a preto predsedníctvo vyhlasuje pozmenujúci návrh číslo 2 za nepriateľný. Článok 229 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovuje, že Európsky parlament, a teraz citujem, sa bude, bude zasadať bez e, potreby predchádzajúceho zvolania druhej útorok v marci. Konferencia predsedov na rok 2011 prijala návrh kalendára, ktorý stanovuje zasadnutie parlamentu na 7. až 10. marca a tým pádom sa rešpektuje článok 20, 229. Pozmenujúci návrh číslo 2 navrhuje odložiť, presunúť e, toto zasadnutie na nasledujúci týždeň. Ak by parlament schválil takýto návrh, tak by sme porušili článok 229 z tohoto dôvodu vyhlasujeme článok 229 za nepriateľný. A teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 3. Kto je za? Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 3. Kto je za? Sí, señor Lene. Áno, pán Lene. Vážený pán predsedajúci, veľmi ma to mrzí, ale také jednoduché to nebude. Áno, v článok 229 ste citovali správne, ale predsa to neprotirečí nášmu návrhu. Článok 229 sa vzťahuje na druhý útorok v marci, čiže náš pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 4 dní, čiže na celý týždeň. Preto musí byť prípustné spraviť tento presun z 10. na 11. týždeň. Predsa to e, nie je problém, aby zasadanie bolo v Bruseli. Predsa tým, s tým sa ráta. Ďakujem. Dobre. Pozrime sa na to, pozrite sa, pán Lene. Tento pozmenujúci návrh e, vyvoláva otázku, ktorá môže byť už typicky predmetom rozličných interpretácií. Rokovací poriadok parlamentu v takýchto prípadoch hovorí, že e, posledné slovo má predsedníctvo pri riešení takýchto problémov a predsedníctvo sa rozhodlo z dôvodov, ktoré som vám uviedol, pozmenujúci návrh číslo 2 za nepriateľný, pretože porušuje článok 229. Samozrejme, že akákoľvek iná interpretácia je rešpektovateľná, ale keďže e, predsedníctvo má právo rozhodnúť, rozhodlo. A teraz pokračujeme v hlasovaní. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu číslo 3. Kto je za? Výborne, dámy a páni. Budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Zamietnutý pozmenujúci návrh. A teraz prejdeme. Dobre, overíme si hlasovanie o treťom pozmenujúcom návrhu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmenujúci návrh bol zamietnutý. A teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu číslo 4. Otváram nominálne hlasovanie. Se cierra la Uzatváram hlasovanie. Pozmenujúci návrh bol zamietnutý. A teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Či, e, pozmenujúci návrh 1 sa zamieta. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Áno. Prepačte, pán predseda, chcem využiť túto príležitosť, aby som predsedníctvu oznámil, že by malo zasiahnuť, pretože spojenie medzi Štrásburgom a európskymi hlavnými mestami by mali byť priame, aby e, sme nemuseli prestupovať tri alebo štyri krát na to, aby sme sa dostali do Štrásburgu. Výborne, ďakujem pán Saláto. A my pokračujeme. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia Výboru pre životné prostredie o potravinárskych prídavných látkach iných ako sú farbivá a sladidlá. Dávam slovo pánovi Lajnemu. Ja, danke. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nepotrebujeme tu žiadnu obchádzku, môžeme rozhodovať hneď. Envy odporúča plénu aby sa zakázalo zlepovanie kúskov mesa. Čiže nemali by sme to považovať, tieto zlepené kúsky mesa za potravinárske prísady Milé kolegyne a kolegovia, steak musí byť, musí byť steak, šunka musí ostať šunka. Ja si myslím, že voliči by si to tak želali, takže prosím vás, hlasujte v prospech nášho návrhu, teda žiadne hovedzie alebo bravčové trombiny. Ďakujem. Pani Ajuso, dávam vám slovo, pani Ajuso. Ty. Pán predseda, ďakujem za slovo. Trombín je aditívum, ktorým možno používať na zlepovanie mesa, ale skutočne neexistujú žiadne dôvody z hľadiska zdravia a neexistujú ani technické problémy pri používaní. A navyše sú krajiny, kde sa používa. Ja som si vás vypočula, prosím vás, aj vy ma vypočujte. Návrh, pozmenujúci návrh hovorí, že meso, e, ktoré sa upravuje trombínom, sa môže e, predávať, keď je náležite označené. Takže nepoškodzuje občanov. V každom prípade sa chcem spýtať pána komisára, či Európska komisia sa môže zaviazať, aby produkty, ktoré obsahujú trombín, neboli považované za iný, imitácie v dôsledku náležitého označenia, najmä v rámci e, nariadenia o uľahčovaní e, potravinového označovania alebo označovania potravín pre spotrebiteľov, pán komisár? Well, you, Ďakujem, pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne. Pokiaľ ide o povoľovanie aditíva trombínu, Komisia spolupracovala so všetkými členskými štátmi a všetky štyri požiadavky v nariadení o prídavných látkach zvážila. Tieto požiadavky sú bezpečnosť, teda či, či existuje technologická potreba, informačné aspekty a výhody pre spotrebiteľa. Pokiaľ ide o bezpečnosť a hygienu, EFSA vyhodnotila tento produkt a povedala, že táto prídavná látka nie je nebezpečná. Pokiaľ ide o hygienu, nezdielam ten názor, že v tomto prípade je tu vyššie riziko kontaminácie ako pri iných produktoch, napríklad e, mleté mäso. Ďalšia vec, e, technická potreba. Áno, je tu technická podpora, pretože tento enzýmový prípravok je aj stabilizátorom v konečnom mesovom výrobku. Táto technologická funkcia je explicitne popísaná v nariadení o prídavných látkach, ktoré prijal parlament. Tretia vec. Informačný aspekt a najmä tie hlavné obavy v správe ohľadom toho, že produkt by zavádzal spotrebiteľa pretože si plne uvedomujeme, že tu existuje takéto riziko, navrhujeme nasledovné prísne požiadavky, ktoré idú ďalej za hranice toho, čo sa vyžaduje pre ostatné prídavné látky. Prvá požiadavka, produkt môže byť predávaný iba predbalený konečnému spotrebiteľovi. Druhá požiadavka, produkt musí mať dodatočné označenie Musí tam byť pojem kombinované časti mäsa a to sa musí spomínať v blízkosti názvu výrobcu, tak aby si spotrebiteľ uvedomoval, akú povahu má produkt. Tretia vec, meno enzýmu a živočíšny pôvod musí byť spomenutý v zozname prísad. Takisto zdôrazňujem, že tieto požiadavky označovania sú prísnejšie ako tie požiadavky, ktoré platia pre produkty s inými prísadami, napríklad krvné proteíny alebo povolené aditíva. Pre tieto produkty sa však nevyžaduje dodatočné označovanie. Je tu teda prísnejšie, mm, ak, ak sa príjmu ešte prísnejšie požiadavky v tejto oblasti, budú zvážené. Takéto prísne predpisy sa už používajú v niektorých členských štátoch a trombín sa takisto používa v niektorých členských štátoch bez označovania ako e, dodatočná látka pri spracovávaní. Náš návrh by zaviazal členské štáty, aby uplatňoval predpisy o označovaní a v dôsledku toho spotrebiteľ by bol lepšie informovaný. A takisto spotrebitelia, na, najmä tí, ktorí potrebujú väčšiu podporu, budú môcť profitovať z lacnejších eh, mesových eh, výrobkov, pretože počas pracovania mesa eh, dochádza k výrobe kvalitných, ale zvyškových častí mesa. Myslím si, že tento vývoj je príkladom vývoja potravinárskeho sektora, ktorý bude prínosný pre spotrebiteľa. Ja nevidím dôvod na zakázanie trombínu a ja dúfam, že pochopíte moje argumenty, ktoré hovoria za jeho schválenie. Ja som sa zaviazal parlamentu, že nebudem hovoriť ľuďom, čo majú jesť, ale ja chcem povedať ľuďom, čo jedia. A e, moja pozícia, súčasná pozícia je v, súvisl- v súlade s mojim záväzkom. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz prejdeme k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia. Budeme hlasovať kvalifikovanou väčšinou. Otváram hlasovanie po mene. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. A teraz... A teraz prejdeme k hlasovaniu o správe pána Pereďa o akčnom pláne v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov. Hlasujeme o odseku 4, kto je za, proti, Tu nikto nezdvíha ruku. Hlasujeme o štvorke, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmenujúci návrh je schválený. A teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu číslo 10. Kto je za? Proti zdržali sa schválený. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 6. Kto je za? Proti zdržali sa schválený. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 7. Kto je za? Proti zdržali sa schválený. Hlasujeme teraz o odseku 13 v dvoch častiach. Hlasujeme o prvej časti za, proti, zdržali sa schválená prvá časť, druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si hlasovanie o druhej časti. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Druhá časť je schválená. Teraz hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si hlasovanie. Otvárame hlasovanie o trojke. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh schválený. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz hlasujeme o odseku 22 kto je za? Proti? Zdržali sa? Mám pocit, že je to schválené, ale overíme si hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ocek 22 je zamietnutý. Hlasujeme pozmenujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Hlasujeme o odseku 29, kto je za, proti, zdržali sa, schválený Overíme si hlasovanie elektronicky o 29. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Hlasujeme o odseku 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Teraz hlasujeme o odseku. Dobre, overíme si 33 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz hlasujeme o odseku 35. Kto je za? proti, zdržali sa. Overíme si hlasovanie o 35-ke elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. Hlasujeme o úvodnom ustanovení L. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Hlasujeme o úvodnom ustanovení N. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to väčšina, tá istá väčšina ako v prvom prípade, v predchádzajúcom prípade schválené. Teraz hlasujeme o e, spoločnom návrhu uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. To je správa pána Chavregiho o inštitucionálnych aspektoch pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd. Pozmenujúci návrh číslo 2, pardon 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz hlasujeme za pozmenujúci návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. A teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Hlasujeme za štvorku, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Hlasujeme za pozmeňujúci návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa, pozmenujúci návrh zamietnutý. Hlasujeme o pozmenecom návrhu 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý? Pozmenujúci návrh 11 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý? A teraz hlasujeme o 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý? Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz máme pozmeňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutý a teraz pozmenujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, od zamietnutý. Pozmenujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz hlasujeme o spoločnom návrhu uznesenia. Kto je za, proti, zdržali sa schválené uznesenie. A teraz máme ďalší bod programu. Návrh uznesenia piatich politických skupín o konferencii o preskúmaní rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale v Ugande. Dávam slovo pánovi Hovitovi, ktorý má e, pozmenujúci ústny návrh k návrhu 3. Nech sa páči. Uh, pozmenujúci návrh 3 chcem tam nahradiť slovo notes slovom welcomes, čiže slovom víta. Kto podporuje ústny pozmenujúci návrh pána ho víta, nikto nie je proti, takže teraz hlasujeme o e, návrhu číslo 3. Hlasujeme vo dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa aj druhá časť je schválená. Teraz budeme hlasovať o odseku 11 e, po dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Schválená je prvá časť. Hlasujeme o druhej časti. Za, proti, zdržali sa, zamietnutá druhá časť. Pozmenujúci návrh 1, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz máme odsek 11, odrážka 4, zelení majú ústny pozmenujúci návrh. Vy ho máte k dispozícii v texte. Sú nejaké námietky? Je niekto proti tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Nie, takže hlasujeme. Odsek 11, odrážka 4, e, ústny pozmenujúci návrh zelených, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Hlasujeme teraz o odseku 21, ale je tu opäť ústny pozmenujúci návrh pána Hovita. Nech sa páči. Máte tento, túto, tento ústny pozmenujúci návrh v texte. Je niekto proti? Nikto nie je proti, takže hlasujeme o takto pozmenenom odseku 21. Kto je za? Proti? Nezvíhate ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz máme pozmenujúci návrh 2. Aj k tomu máme ústny pozmenujúci návrh pani Lochbíler. Máte ju v texte, je niekto proti tomu takto pozmenenému návrhu? Nikto. Čiže hlasujeme pozmenujúci návrh číslo 2, e, pozmenený ústnym pozmenujúcim návrhom. Koľko ich má byť? Aj 40, no Nie, 40. Yo no cuento 40, eh. A ver, no se mu... Prosím vás, nehýbte sa, lebo vás musíme zrátať. Nie, nie, nehýbte sa, musíme vás zrátať. Ústny pozmeňujúci návrh je zamietnutý. A teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 2. Kto je za? Proti? Držali sa? Schválený. A teraz hlasujeme o pozmenenom návrhu uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? schválený. Dobre. Teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovania. Pokiaľ ide o opravný rozpočet, dávam slovo pani Doc. Ďakujem.